Vystúpenie bez mikrofónu. Môžeme očakávať od, tohto, od tejto Európskej rady vo štvrtok a piatok. Ja dúfam, aj moja skupina dúfa a myslím si, že väčšina parlamentu tiež je, že tento summit, pán Barozo, skončíme rozhodnejším, komplexnejším a adresnejším prístupom k súčasnej kríze. Buďme úprimní, tento globálny, komplexný prístup k súčasnej kríze dnes neexistuje, nezaoberáme sa ním ani rada, ani parlament. A pán Šulc, mám niekoľko otázok o ratingových agentúrach a úloha, ktorú hrajú v súčasnej kríze, to je zaujímavé, ale musíme nájsť e, zdroje chýb aj v sebe zdroje chyb, ktoré spôsobovali krízu. Nehľadajme ju mimo EÚ, mimo týchto inštitúcií, našich inštitúcií. A úprimne, európska kríza, hospodárska kríza sa ešte neskončila. Tí, ktorí chcú dať ešte ďalšie peniaze Grécku a tvrdia, že to už bude koniec hospodárskej krízy, koniec krízy v Európe. To nie je pravda. Kríza ešte neskončila a táto kríza bude pokračovať, ak po prvé nenájdeme štruktúrálne riešenie pre Grécko a po druhé, ak nenájdeme naozaj systematické riešenie, štruktúrálne riešenie pre Grécko a po tretie, ak nevytvoríme skutočnú hospodárskú a politickú úniu v Európe. Toto by až ukončilo krízu okolo eura a Grécku. Pretože opäť môžeme mať jednu menu a 17 vlád, 17 hospodárskych stratégií, 17 trhov s cenými papiermi, ako je tomu dnes. Nikde vo svete to tak nie je, len my tu v Európe si myslíme, že môžeme mať jednu menovú úniu a 17 rozličných politík, 17 rozličných eh, politických kabinetov a trhov s dlhopismi a cennými papiermi. A nehovoríme to len my, federalisti, ako nás nazývajú v Európskom parlamente. Včera tu bol pán Lipsky, ktorý, je teraz, ktorý teraz na čele aj Medzinárodného fondu, žiadal, aby Európa vytvorila jednu politickú a hospodárskú úniu, aby dokázala čeliť tejto kríze. A včera tu bol pán Geithner, minister financií USA. Pán Geithner nám hovoril, že možno by sme sa mali prestať venovať slovám. Vytvorme namiesto toho politickú hospodárskú úniu. Spoza Atlantiku zaznievajú slova také, ktoré, čo by sme mali urobiť, prečo my sami nemáme odvahu urobiť tento obrovský krok k politickej hospodárskej únii, pán predsedajúci. To je obrovská otázka pre radu, na zajtrajšie zasadnutie rady. Myslím, a to je môj druhý bod, Grécko by sa nemalo chovať defenzívnym spôsobom. Podľa mňa by sme mali žiadať aj programy uťahovania opaskov. O tom sa diskutovalo na úrovni vlády. Možno sú tu myšlienky zájsť ešte ďalej, než myšlienky, ktoré sú teraz na stole, žiadajú. Ale na druhej strane musíme myslieť aj pozitívne pre nich. Nemôžu sa dostať z krízy len tým, že si budú uťahovať opasky potrebujú aj rast, potrebujú aj investície. A to môžeme zabezpečiť my. My, Európska únia, dám vám príklad. Záruky sú súkromných investícií. Veď súkromní investori neinvestujú v Grécku. Dajme im záruky, dajme im pôžičky z Európskej investičnej banky. A prečo nevyužiť čas privatizačného programu nie na fiskálnu konsolidáciu, ale na to, aby sa vytvorili nové investície a nový rast v Grécku? Mám Žiadam vás, pán Svoboda, nie pán Šulc, ale teraz mám otázku pre pána Dola a poviem ju po francúzsky. Pán Dol je e, v platforme, kde je strana, ktorá sa nazýva Nová demokracia. Mali by sme byť opatrní, keď používame takéto slova ako nová demokracia. Keď chceme aby peniaze plynuli do Grécka z iných štátov, potom musí byť politický konsenzus v Grécku. Ja si myslím, že e, musíme sa pána Dola e, musíme ho požiadať, aby svojich politických priateľov požiadal, aby dosiahli tento politický konsenzus v Grécku. A až potom sa môžu poskytovať peniaze. Konsenzus potrebujeme. Ja viem, že to je ťažká otázka, ale je to naozaj aj otázka, s ktorou súvisí veľa cti Jozef a viem, že vy sa s touto otázkou statočne popasujete pretože krajina, ktorá je v takej situácii ako Grécko, musí mať politickú jednotu, musí ju preukázať a nemajú, nemá sa zabrať politikárčením, pretože potom sa nič nevyrieši. Áno, a pán Langen, ja som z Belgická, ja mám s tým veľa skúseností za ostatné roky. Vážený pán predseda, buďme k sebe úprimní. Potrebujeme odvážny balík ekonomického riadenia, odvážnejší ako ten, čo máme teraz na stoloch. Žiadam niečo priamo od pána Baroza. Včera hovorca Európskej komisie, hovorca Európskej komisie na tlačovej konferencii povedal, že vôbec netreba do ekonomického balíčka zabudovať konkrétne opatrenie, o ktoré žiadam, aby nám vysvetlil pán Barroso. Vy ste tu v Európskom parlamente a vyžiadate komunitárnu metódu na, ten, na tento ekonomický balíček. Vysvetlite nám, ako sa to myslelo na tej tlačovej konferencii. Ďakujeme, pán Verhofštát. A predložili ste otázku pánu Dolovi a Dol chce na ňu odpovedať, chce reagovať, pretože je to len zdvorilé, keď ste e, mu položili otázku otázku. Súhlasíte s tým, že pán Dol teraz zareaguje a pán Cakos zase modrú kartu ukazuje, takže tu bude rozhovor. Pán Dol má teraz slovo. Samozrejme, veľmi stručne chcem e, položiť otázku predsedovi liberálnej platformy v parlamente. Keď so svojimi liberálnymi vládami diskutuje a keď žiada solidaritu rozličných štátov EÚ, nuž, v mojej skupine, čo sa týka krízy a Grécka, ja s ním súhlasím a hovorím to tu nahlas, že podporujeme solidaritu rôznych štátov. Pán Ferhofštát, môžete zareagovať na to, čo povedal pán Dol? Celkom iste, pán predsedajúci, pretože to vyzerá tak, že väčšina štátov o ktorých hovorí Dol, sú, majú koaličné vlády kresťanských demokratov. Tam by to možné bolo, ale dnes popoludní sa uh, je v v predvečer také dôležitej Európskej rady, zasadnutie Európskej rady by sme nemali hrať kartou politikárčenia a stranickej politiky. Pán Dol, nestavajte liberálov proti EPP, nestavajte socialistov proti ďalším. Prosím, presvedčte vašich priateľov zo strany Nová demokracia v Grécku. Mám tam tiež veľa priateľov, pretože niektorí, viete, prešli aj do mojej skupiny. To všetko, to dobre viete, pravda, že sa niektorí pridali k liberálom. Ale nech už je ako chce. Zjednotený front e, Grékov je potrebný pre vyriešenie krízy a vy, pane, môžete hrať kľúčovú úlohu. Ja s vami rátam. Teraz dostáva slovo pán Korcakos. Má ďalšiu otázku na pána Verhofštáta. Pán Verhofštát, súhlasíte? a máte iba 30 sekúnd, poprosím vás na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predstavujúci. Všetci sme pochopili, že problém Grécka je problémom európskym, že sa to nevzťahuje len na Grécko, teda tie obrovské štruktúrálne zmeny musia napredovať a musí prebehnúť privatizácia. Chcel by som povedať jednu vec, pán predsedajúci, sme veľmi dobre informovaní pokiaľ ide o tieto dve témy, tak tie na seba viažú veľmi tvrdé reformy a tam nielen, že demokrati teda povedali áno, ale sú to ich vlastné návrhy a ni, teda tá vláda nie je schopná rok a pol realizovať tieto veci, ako, ako ktorým sa zaviazala. Dobre, tvárime sa, že počúvame. Dáme slovo pánovi Ransdorfovi, aj ten má otázku. Dúfam, že ma všetci počujete. Ja som pozorne počúval pána Verhofštata, ktorý je predsedom liberálnej platformy a chcem sa ho spýtať, či mám správny dojem. Či jeho heslo je Grécko je všade. Grécko nie je iba jeden členský štát EÚ, ale v skutočnosti je to stav ducha. Grécko je všade. Onorevole Verhofstadt, 30 secondi. 30 sekúnd, pán Verhofstadt. E, vážený pán predsedajúci, je evidentné, že ak nevyriešime grécky problém, tak budeme mať obrovské problémy v celej eurozóne. A už dnes v Portugalsku sme toho svetkami. Už v Írsku dnes viete, aký je rozdiel v tých spredoch, v tých e, hodnotách. Viac ako 8 bazických bodov medzi Portugalskom a Nemeckom. Medzi Írskom a Nemeckom. Čiže čo vlastne robíme? Tá solidarita, ktorú sme my, do ktorej sme sa požadovali od začiatku tejto krízy a ktorá nebola prítomná, tá sa nevzťahuje len na Grécko, tá sa musí vzťahovať na všetky členské krajiny eurozóny. A z dôvodu nedostatku takejto solidarity v decembri 2009 došlo k zhoršeniu tých problémov a k väčšej závažnosti v porovnaní s tým, čo máme dnes. Ďakujeme. A teraz s rozpravou postupíme ďalej k pánu Zahradilovi dve minúty a pol. Ďakujem vám, pán predsedajúci. Je to naozaj veľmi zábavné dnes sedieť v snemovni. Dovolte mi pripomenúť vám, že a mnohým z nás, ktorí zažili komunizmus a ktorí odvtedy napredujú obrovským skokmi a rýchlo, aj vďaka členstvu v Európskej únii dokázali sme aj sami sebe, že dokážeme splniť kodanské kritéria, že dokážeme vytvoriť plne fungujúce trhové hospodárstva a tak ďalej a tak ďalej. Na nešťastie takáto prísna úroveň ehm, vyžadovania záväzkov nebola aplikovaná na iné krajiny eurozóny. Vážený pán predsedajúci, bolo to preto, že táto myšlienka bola konštruovaná ako politický a nie hospodársky projekt a preto boli hospodárske kritéria ignorované čísla sa trošku upravovali, aby mohli vstúpiť do EU krajiny, ktoré ešte neboli pripravené na euro. A to je jadro problému. A teraz vidíme dôsledky toho, čo sme urobili. Sme v bode zvratu. Verte mi, že napriek faktu, že väčšina poslancov mojej skupiny sú z krajín, ktoré nepatria do eurozóny, my nechceme, aby euro zlyhalo, aby spadlo, aby padlo. Ale nechcem tu byť v defenzíve, len si myslím, že sme na záverečných stranách kapitoly o záchranných balíčkoch a treba vyslať jasný signál. Ak je niekoho e, stolička taká rozkývaná v eurozóne, bez toho, že by urobil dramatické zmeny, sa nič nezmení a vtedy by EÚ nemalo váhať s reštrukturalizáciou dlhu alebo, akokoľvek kruto to môže znieť, s požiadaním, aby takáto krajina opustila náš klub. Poviem vám, pán predsedajúci, čo sa stane, keď to neurobíme na budúce. Vaši e, oponenti alebo oponenti vášho nasledovníka nebudú slušní euroskeptici, milí euroskeptici ako napríklad ja, ale hnusní, odporní antieurópania. A prečo? Pretože ich tam zvolia do, do takýchto pozícií nahnevaní nemeckí daňoví poplatníci, zúf, spali holandskí alebo francúzskí podnikatelia, ktorí už budú mať plné zuby toho, že platia dlhy za iných. A ja viem, že viem, pán predseda e, Európskej komisie, že ani vy, ani ja nechceme, aby sa takéto niečo stalo. Nikto to nechce. Vážený pán predseda, rovnako vás žiadam, prestaňte zneužívať každú krízu na možnosť ďalej posúvať nadnárodnú agendu, napríklad fiskálnu úniu, daňovú úniu, pretože toto všetko nás nevedie nikam. Toto nie je kríza Európy, toto je iba kríza jedného konceptu, ktorý bol nesprávny, ktorý sa týkal európskej integrácie. A to je všetko. Nič viac a nič menej. Teraz Ďakujem pekne. skončil a ďalším ďalšou rečníčkou je pani Rebeka Harms. Minúta a pol, nech sa Ďakujem pekne. Ctený pán predseda, predsedajúci, pani Jerry, Eh, drahí kolegovia, eh, som naozaj udivená nad faktom, ako tá eh, ako paralizujúco pôsobí tá diskusia ohľadom tej najhoršej krízy, v ktorej uviazla Európska únia v rámci toho obdobia, keď si uvedomíme, že snažíme sa zároveň brániť aj Schengen a že nie sme schopní obhájiť slobodu prejavu, slobodu tlače v Maďarsku, že bolo dlhé obdobie potrebné na to, aby sme, pokiaľ ide o Líbiu našli spoločnú európsku reč, nie je potom divu, že pokiaľ ide o vyhrocovanie sa e, okolností a situácie v Grécku, že sme schopní len konštatovať, že síce v Európe už máme veľa predsedov a prezidentov, ale nemáme žiadneho vodcu, nemáme žiadne vedenie. To je jeden z tých najvypuklejších, najdôležitejších problémov, ktorý skutočne nebol riešený. Naďalej viaznime v situácii v rámci krízy, ktorá už trvá oveľa dlhšie ako samotná grecká kríza že to všetko, čo hľada, e, nájde rada ako odpoveď, prichádza príliš neskoro a je to nedomyslené. Nie je to domyslené do dôsledkov. Myšlienka, že len záchranou Grécka a stabilizáciou juhu Európska únia e, vôbec je schopná opodstatniť svoju existenciu a pretrvať, tak ako si to vlastne želáme, aj z pohľadu kvalitnejšieho a lepšieho života Európanov ako takých. Táto myšlienka nebola zatiaľ komunikovaná a sprostredkovaná a preto myslím, a kvôli tomu myslím si, za to je teda zodpovedná jedna inštitúcia a to je Rada Európskej únie. Parlament, povedal by som, nezaznamenal len hodinky svetle a teda hodinky úspechov. Aj parlament sa zdráhal, aby v, hodnej v chvíli sa zoskupil pred eh, touto historickou radou, aby sformuloval jedno uznesenie, e, v rámci ktorého by adresne riešil tieto problémy, ktoré sa týkajú tejto krízy a ja e, to považujem za polutovania hodné, že aj kolegovia, ktorí tu sedia po mojej lavici, že e, sa nedokázali zoskupiť a že včas nedokázali z pohľadu parlamentu formulovať nejaké dobré stanovisko, pokiaľ ide o Grécko. Pokiaľ ide teda o ďalšie veci, ktoré sa týkajú Grécka, chcela by som tu nadviazať na niektoré e, slova e, predrečníkov. E, pán Daul, ktorý má tú novú stranu Nová demokracia, tak e, myslím si, že nie len on, ale aj ostatní majú istý, istú zodpovednosť voči pánovi Papandrovi a jeho vláde. Ale pokiaľ ide o tie programy krízové, tak o tom rozhoduje a najväčšiu právomoc má práve grécka vláda. Fakt, že nie sú zavázané žiadne dane z nehnuteľností, že stále dochádza e, k daňovým únikom. To nie je správne. A tá solidarita, ktorá bola spomenutá, tá by mala viesť k tomu, že aj elity grécké, e, ktoré doposiaľ profitujú z tej, z tej krízy, že oni dokážu prebrať tú svoju časť zodpovednosti. Dámy a páni, to, čo sme už často hovorili na adresu Grécka, zostáva stále pri tom, výhodnejšie poskytovania úverov alebo výhodnejšie podmienky na poskytovania úverov. Takisto musí prísť k odloženiu, takému jemnému a férovému. Myslím si, že je to vyjadrením neferovosti politických vedúcich síl v Európskej únii, že to, čo sme ako rozoznali ako dôležité a tým je vlastne angažovanosť privátnych teda súkromných veriteľov na tomto prostredstve reštrukturalizácie, e, že to neumožnili, neumožnili sme ich participáciu. Naďalej dominuje takýto jav a proti tomuto sa nebola schopná postaviť žiadna vedúca politická sila. Myslím si, že toto je jav, ktorý musíme primárne diskutovať aj počas Európskej rady v nadchádzajúcich dňoch. Želám vám veľa šťastia. Pán Barozo, pokiaľ ide o vašu snahu smerom k spravodlivejšiemu spravodlivejšiemu zvládaniu a krízy. Neviem, či ešte stále chcete ísť cestou danie z finančných transakcií. My ešte stále sme za to. Tento parlament sa opakovane vyjadril za takýto postup, ale myslím si, že unik, daňové úniky, neférové bonusy a všetko ostatné, čo je vlastne, čo bolo motorom a čo hnalo e, to, to hospodárstvo do krízy, ku kolapsu, tak to nezmizlo a je to tiež, je to aj na váš vrúb. Ďakujem pekne. Ďakujem, kolegyňa Harms. A teraz dve minúty kolega Bisky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak v týchto dňoch sa pozrieme do Grécka, tak sa určite môžeme niečo naučiť. Zdá sa, že aj posledné rodinné striebro v štátnom rozpočte, e, keby sa rozpustilo, by určite Grécko nezachránilo. Ale vy by ste teraz mali prevziať zodpovednosť za to, v akom ste úrade predtým, než si vyžiadame prísľuby, tak by bolo potrebné požadovať ešte viac úsporných opatrení a privatizáciu. Zároveň by sme sa mali počas európskeho semestra snažiť um, skúsenosti z bankrotu preboxovať ako určitý základ na poučenie pre členské štáty podľa vzoru nemeckej e, zverejnskej správy by sa mohlo tento problém vyriešiť a myslím si, že nemecká zverejnská správa niečo pozitívne urobila, avšak urobila aj určité deindustrializičné kroky a následky môžeme v krajine cítiť doteraz. Ďalšie miliardy podpory bez požiadaviek pre Grécko by boli vyhodenými vonoknom. Súkromný sektor sa musí tiež zapojiť. Nie... Doteraz bola jediná alternatíva radikálna zmena v finančnej a hospodárskej politike, avšak na to chýba odvaha. Dôvodmi krízy e, sú problémy, proti ktorým nebojujeme v zásade. Chýba nám viac odvahy e, k väčšej demokracii, väčšej prehľadnosti. Európska myšlienka je tým pádom ohrozená, pretože nacionalizmus zapúšťa hlbšie korene a myslím, že um, summit by mal um, vyslať jednoznačné signály. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Bisky. Pán kolega Ferič má slovo. Vážený pán Baroso, chcem sa spýtať, aký máte plán B. A keď sa vás to spýtam, odpoviete, že ho nepotrebujete. Vždy, keď predpovedám, že ďalšia krajina zbankrotuje, vy mi odpovedáte, nie je problém. A tu sme na okraji druhého greckého záchranného balíčka a vy stále hovoríte, že nemáme inú alternatívu. Musíme pokračovať ďalej, musíme ignorovať fakt, že španielské dlhopisy, trh s dlhopismi nám už naznačujú, čo sa stane ďalej. Do akej kaše ste nás dostali? Máte 100% záznam o tom, že vždy ste bol, mali nesprávny názor o tom, čo sa stane s, je, s eurom v 100% prípadov. Ste sa milili a teraz, čo sa týka Grécka, vy nás vedete do cesty tretieho záchranného balíčka. Myslím si, že je to krátko zraké. Musím povedať, že naozaj sa na to veľmi zle pozera, zdvíha sa z toho žalúdok, pozerať sa na krajinu, ktorá vynašla demokraciu a ktorá je tlačená vami a Medzinárodným monetárnym fondom do toho, že musia prijať uťahovanie opaskov, balík, úsporných opatrení, musia prijať to, že im hovoríte, že musia úplne zaškrtiť svoje hospodárstvo a dostať sa do hospodárskej depresie. Vy im tvrdíte, že k tomu nie je žiadna alternatíva. E, vy ich nutíte do monetarizmu, vy ich vyhanete do ulic, vy ich dostávate do krízy a to všetko sa môže iba zhoršiť. Vy ste ich na to predisponovali, vy ste tak, tým, takto nastavili demokraciu, takto zle. Čo by urobili skutoční Európania? Tí by im ponúkli alternatívu, ponúkli by Grékom, aby si zreštaurovali svoju vlastnú menu, aby jej dali hodnotu. Dovolili by ste im, aby vyrokovali svoje dlhy, pretože ich pomer dlhu a HDP už prešlo E, už je také, že sa nedá vrátiť, je v bode skorého návratu a iba vtedy môžu fungovať úsporné balíčky úsporných opatrení. Iba Gréci sa musia rozhodnúť, že chcú takto škrtať. Ak budeme pokračovať na súčasnej ceste, je to cesta do, sociali- do spoločenskej katastrofy. Pán Savela sa prihlasil modrou kartou. Pani Savela, nech sa páči. Akceptujete otázku, pán kolega Ferič? Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som sa spýtala pána Ferača nasledovné. Viete, aký e, vysoký je zahraničný dlh Británie a myslíte si, že Spojené kráľovstvo samotné ako jediný ostrov môže naďalej takto fungovať? To je moja jediná otázka. Pán kolega Ferič odpovedá. Už pred 20 rokmi sme boli súčasťou výmonného mechanizmu v Európe. Snažili sme sa naviazať našu menu na nemeckú marku a zdvojnásobilo sa to, čo mm, sa malo stať. Milióny milión Angličanov prišlo o svoju prácu, úrokové sadzby sa znížili a to, že sme boli naviazení na marku, nebolo dobre. Rozličné hospodárstva sa nemajú takto tesne spolu zväzovať, pretože majú rozličné spôsoby obchodovania, rozličné spôsoby práce. Na, poučili sme sa z našej lekcie, nepripojili sme sa k eurozóne, chvála Bohu, a vy ste uväznení v ekonomickej pasci, v ekonomickom väzení. Ďakujem pekne, pán kolega Ferič, na 1,5 minúty, pán kolega Madlino. Ja, dank u wel, voorzitter. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Barozo už v útorok povedal, že Grécko môže rátať s európskou podporou. Európa niečo dodá, povedal. Avšak nie je to v skutočnosti tak, že podpora je podľa Lisabinskej zmluvy zakázaná. Nie je to tak, že národné parlamenty by individuálne mali zabezpečiť takúto pomoc? Pán predseda, Ehm, moc komisie sa stále zväčšuje. To predpokladá ehm, skorý koniec. Šéfovia štátov a vlád e, sú tými, ktorí by mali rozhodovať a nie pán Barozo, pretože nikto v Európe ho nezvolil. Nebolo to demokratické, je to, je to e, diktatúra, je to demokratická diktatúra ktorá sa presadzuje aj v Holandsku a teraz aj v Grécku. Je neakceptovateľné, aby pán Barroso určoval, či Holandsko musí pomôcť Grécku alebo nie. Jediný, kto o tom môže rozhodnúť, je holandský parlament a nie pán Barroso. A holandská ekonomika a samotní holandskí občania takto utrpia škodu. Závery Európskej rady nemôžu byť iné než tie, že jediným dlhodobým riešením pre Grécko by bolo znovu zavedenie drachmy, aby nemuseli za to platiť ostatné členské štáty. Ďakujem pekne, pán kolega Madlino. Predseda komisie, pán Barozu, požiadal o slovo. Nech sa páči. Odpoviem na dve konkrétne otázky, ktoré položili priamo mne ale nebudem vstupovať do týchto e, ideologických debát o eure. Extrémna pravica a krajina ľavica sú zjednotení proti euru a proti európskemu projektu. Áno, to je tak. Práve preto chcem opäť apelovať na, všetkých, na všetky demokratické sily v Európe, v tomto parlamente, v Grécku, aby sa zjednotili, aby dosiahli konsenzus, aby urobili všetko, čo je maximálne možné, aby zabezpečili rast, prosperitu v Európe. Ale na tie dve konkrétne otázky, ktoré boli o finančných záležitostiach a našej pozícii k reverznej kvalifikovanej väčšine. K tomuto textu chcem potvrdiť, že návrh komisie, ktorý bol predložený, bude predložený v oktobri, bude o daní z finančných transakcií. Urobili sme dopadovú štúdiu, sú dve možnosti. Daň z finančných transakcií a daň z finančných aktivít. Potom sme sa rozhodli, že navrhneme daň z finančných transakcií, pretože jedným z dôvodov je to, že je to akýsi ekvivalent DPH pri finančných transakciách. Práve preto v oktobri predložíme práve takýto návrh. Druhá vec, ktorú mi e, predložil pán Verhofštát, a chcem to tu vyjasniť. Komisia podporuje parlament v tom, aby bola reverzná kvalifikovaná väčšina a hlasovalo sa prostredníctvom nej. Podporili sme vašu pozíciu, vaše stanovisko. Zároveň máte príležitosť sa e, porozprávať neskôr, dnes popoludní. Myslím si, že apeluje, apelujeme na vás, urgentne apelujeme, aby bolo možné sa dohodnúť v tejto veci, pretože zároveň veríme, že vďaka stanovisku parlamentu sa dosiahol veľký pokrok v tomto balíčku, ktorý práve teraz zvažujeme a za to by som vám rád poblahoželal vám v parlamente, ktorí ste pracovali viac ako iní na tejto záležitosti. Chcem zagratulovať maďarskému predsedníctvu, ktoré odviedlo tiež vynikajúcu prácu, ale v konečnom dôsledku chcem poprosiť všetkých vás, je to naša spoločná zodpovednosť a keď sa nedohodneme v tejto veci, myslím si, že dôsledky budú veľmi zlé zvážme súčasnú situáciu. Ale komisia podporuje komunitárny prístup. Komisia podporuje najvyššiu možnú ambíciu v tejto veci, takže vy obhajujete to isté. Toto sú dve konkrétne odpovede na dve konkrétne otázky. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán predseda komisie, ďalší rečník. Vážený pán predseda parlamentu, pani predsedníčka rady, pán predseda komisie, kolegyňa a kolegovia, k, ku Grécku už tu niečo odznelo. Ja by som rád vyjadril len dve myšlienky. Poprvé, kolegyňa a kolegovia, Nemali by sme eh, stratiť zo zreteľa princíp napriek všetkým strachom ľudí, a tie dva princípy, ktoré sú podstatné pre Európu, to je solidarita, ktorú podporujeme, a po druhé vlastná zodpovednosť, aby Gréci a ostatní, ktorí sú príjemcami pomoci v rámci solidarity, sa podľa toho aj správali. Bolo, už, bolo tu už niečo povedané o veľkej skúške, v ktorej by sa mala Európa osvedčiť a bola tu vyjadrená myšlienka, aby sa tu opäť objavil ten výťazný duch Európy. E, myslím, že by sme nemali hovoriť iba o problémoch, ale aj o úspechoch, napríklad, že baltickým krajinám sa podarilo dostať sa z krízy a že e, Grécko Slovensku sa podarí sa dostať budúci rok na úverového trhy opäť, ak mu teraz dáme podporu. Myslím, že by sme ľuďom mali ukázať, že spolu sme silnejší než oddelenie, dámy a páni, v tejto súvislosti. Uh, je to pre mňa náročné sa venovať druhej veľkej téme rady a to je migrácia. Nesmieme však na to zabudnúť, pretože pri migrácii a najmä v, v otázke Schengenu zažívame tú istú situáciu, že sa momentálne dostáva na pretras v Európe národný egoizmus. E, do Talianska prichádza, e, prišlo 10 tisíc migrantov a Eh, berieme to napríklad tak, že pre Taliansko to nie je až taká veľká záťaž, pretože v Belgicku dvojnásobný počet migrantov sa objavil minulom roku. Vo Francúzsku sa reagovalo uh, už len kvôli niekoľko stovkám ľudí. V Dánsku to boli znova vnútorno, vnútroštátne dôvody na reakciu a preto by som si želal jasný signál, keď sa diskutuje o migrácii a o Schengene, musia šéfova štátov a vlád vyslať jasný protisignál a povedať, nechceme národný egoizmus aj v týchto témach, avšak chceme veľký úspech slobodnej Európy obhajovať a preto, e, pán predseda komisie, máte veľkú podporu parlamentu aj v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. Pán kolega Svoboda na 2,5 minúty má slovo. Ďakujem, pán predseda, pani predsednička rady, pán predseda komisie. Len v krátkosti k seme, ktorá mi mimoriadne leží na srdci, a to je Chorvátsko. Dúfam, že sa podarí prijať uznesenie o tom, že Chorvátsko sa skutočne môže stať členom EÚ. Komisia vykonala dobrú prácu pán predseda komisie, zodpovedný pán komisár a maďarské predsedníctvo urobili, čo bolo treba a vyslali pozitívny signál e, na takýto, do takéhoto regiónu, ktorý nie je celkom bez problémov, na Balkán. Myslím, že sa veľa vecí vyriešilo, avšak nie všetko. Napríklad v Splite uh, E, v súvislosti s Gay Parade sme zažili e, neakceptovateľnú situáciu, ale myslím, že vláda sa všeobecne vyznáva um, e, v prospech dodržiavania ľudských práv. Pán predseda komisie, je ťažké um, vyjadriť podporu občanom, ak nedokážeme prijať jednotné stanovisko v otázke economic governance Hovorili ste o raste. Tvrdili ste, že potrebujeme niečo pre rest. Ale pán predseda komisie, čo by to malo byť? Nemôže to predsa byť tak, že by sme si mysleli, že len úsporné opatrenia vedú k rastu. Ak nebudeme mať alternatívne ponuky, kam sa to bude uberať? E, nielen ľavicoví ekonómi, ale napríklad e, včera v Lemonde to nie je ľavicový denník. Áno, na jednej strane sa hovorí o úsporných opatreniach, ale potrebujeme na druhej strane aj investíciách. Ak hovoríme o privatizácii, pán predseda komisie, viete celkom presne, že na to, aby sa Grécko dostalo hneď teraz pod tlak privatizácie, tak e, by sa e, veci mohli pokaziť treba privatizovať tie veci, ktoré sa privatizovať dajú, ale v takej situácii, kedy sa to dostanete dostatok prostriedkov. Časť peňazí je potrebné na druhej strane investovať a hovoríte aj o štruktúrnych pro, e, prostriedkoch zo štruktúrálnych fondov a regionálnych fondov, ktoré chcete uvoľniť. Um, v Grécku by sa mohli použiť a čakáme na to. Sme na jednej strane za úspornú politiku, sme za reštrikcie a reštrukturalizačné opatrenia, ale bez rastu to nepôjde. Ak budeme ďalej takto pokračovať, tak ani Grécko nezachránime, ani naše banky a ani našich daňových poplatníkov. Dostaneme sa do chaosu, pán predseda komisie, preto si myslím, a to platí aj pre radu, že potrebujeme skôr štrukturalizačné opatrenia, opatrenia. E, pakt pre rast a stability je rozhodujúci pre e, zlepšenie situácie v Európe. E, ďakujem. Pán kolega Rensdorf chce položiť otázku. Pán, pán kolega Lambsdorf, myslím, že to bol. Ja bych si zeptal... Môžem poprosiť, pán predsedajúci, chcem sa spýtať pána poslanca Svobodu, či súhlasí s názorom, že v niektorých členských krajinách sa kríza používa ako nástroj plíživého vyvlastňovania obyvateľov je to takisto aj váš pohľad? Pán Svoboda. Vo všetkých tých krajinách, kde je momentálne kríza, sa určite vyskytovali veľké problémy. To by sme si ne, predtým by sme si nemali zakrývať oči. Dá sa to samozrejme zneužiť, napríklad tak, ako to robia niektoré ratingové agentúry, že e, krajinám, krajiny sa dostanú až na okraj priepasti a potom sa objaví taká politická mienka, že netreba nič zmeniť. Niektorí demonstranti v Grécku a v iných krajinách si myslia, že je potrebné e, niečo s tým urobiť. Papandreovú vládu a jej opatrenia chceme podporiť, treba uznať úlohu odborov v Grécku. Je to jediná cesta von z tejto situácie, ak bude fungovať rastová rozvojová politika. Čiže z žiadna strana by to nemala zneužívať. Ďakujem pekne, pán kolega. Svoboda, pán kolega Grof Lambsdorff, dve, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda po e, hlasovaní o vyslovení nedôvery v Grécku s tým výsledkom, ktorý poznáme, sa v titulkoch nemeckých e, novinách objavili titulky Papa v Grécku prežil, Európa si vydýchla. Uh, Musím povedať, že aj ja som sa tešil výsledku tohto hlasovania, ale aby som si vydýchol, tak to, k tomu mi ešte kúsok chýba. Momentálne mi ide o to, aby na budúci týždeň prešiel veľký úsporný balíček, pretože ani potom si ešte nebudeme môcť vydýchnuť. Je potrebné urobiť ešte veľmi veľa krokov, kým túto krízu preklenieme. Myslím, že to, čo bolo povedané, je správne. Ľudia v Grécku ehm, by nemali mať pocit, že sú na konci tmavého tunela aj um, ľudia v iných krajinách, kde je kríza, potrebujú svetielko na konci tohto tunela. Preto je rastová stratégia veľmi dôležitá a preto je potrebné áno, uskutočniť privatizáciu a rozlomiť túto kvoru na skvornatenom hospodárstve. A je potrebné rozhodujúcim spôsobom zaviesť eh, zmeny v privátnom sektore v Grécku. A to, čo sa tam deje, je absolútne nezodpovedné je e, dôležité, aby sme poskytli záruky na investície, aby sme nevyužité prostriedky, ako povedal pán predseda komisie, dali k dispozícii a z tohto rastu potom budú profitovať nielen Gréci, ale celá Európa. Ak sa pozrieme dopredu, je dôležitá jedna vec. Rast, e, rastu, e, pakt rastu a stability je potrebné posilniť, avšak k tomu patrí aj reverzná kvalifikovaná väčšina. Žiadny bežný občan síce nechápe, čo to znamená, ale jednoznačne, že pakt stability, rastu a stability má v sebe takúto doložku, alebo je situácia taká, že to neobsahuje. A v tom prípade by sme e, s týmto balíčkom nemohli súhlasiť reverzná rozhodujúca väčšina je pre pakt rastu a stability pre nás v tomto momente rozhodujúca a pán predseda komisie, som rád, že ste sa vyjadrili za a bol by som rád, keby sa vyjadrila za aj väčšina parlamentu. Ďakujem, pán predseda. Pani kolegyňa Savela, jedna minúta. Graf Lambsdorff, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Akceptujete, pán kolega Lambsdorff, eh, eh, otázku pána Gigolda, teda takú medzi otázku? Kolega pán Lambsdorff, Lambsdorff, pokiaľ ide o váš názor ohľadom eh, Grécka, že to vyžaduje nevyhnutne politickú jednotu, ale začína to pri tom, že návrhy, ktoré tu boli prezentované, musia byť aj dovedené do konca. Jednota v rámci krajiny sa dosiahne len prípade, že bude prijatá nová politická elita, nová hospodárska elita a to si bude vyžadovať, aby tie návrhy, ktoré budú prezentované, aby boli predpokladom jednotnosti. Ale otázku, ktorú chcem položiť, otázka znie nasledovne. Želal by som si aj koherenciu a súdržnosť na úrovni vašej skupiny. Vy požadujete eurodlhopisy a v Nemecku hovoríte o tom, že eurodlhopisy e, sú s tým, s tým zlom, je to nedobrá vec Čiže v rámci Bundestagu sú tie úplne rozporné tie vyjadrenia. Pokiaľ ide o tú modrú kartu, tak e, nemôžete e, požadovať takú, takéto, takýto spôsob zodpovedania otázky, takže preto kolega Lamzor nemusí reagovať a ja dávam restor pani Savela. Ďakujem pekne. Ja by som smerom na komisiu, radu a Európsky parlament chcela vyjadriť vďaku za všetkú podporu, e, ktorá smerovala do Grécka. Predovšetkým chcem poďakovať e, tým ľuďom z útvarov komisie, ktorí už počas 18 mesiacov veľmi intenzívne pracujú na vyriešení gréckej krízy Dámy a páni, v rámci Európskeho parlamentu hovoríme veľa a často o Európe. Ja by som chcela prezentovať len jeden, jedno vyjadrenie, ktoré môže vyznievať pomerne patriot, patrioticky a teda národne. V rámci tohto multikultúrneho multikultúrnej snemovne máme európsku kultúru, máme európske princípy, čo očakáva európsky ľud, čo očakávajú Gréci. My očakávame solidaritu a takisto uznanie. A my môžeme sklúbiť, že budeme veľmi intenzívne pracovať na tom, aby sme opäť postavili našu krajinu na nohy. My v prvom rade máme ten problém a my nesieme aj tú zodpovednosť. My sme doviedli krajinu tam, kde sa nachádza v súčasnosti. Teraz mi dovolte ešte niekoľko ďalších e, pripomienok. Ešte minúta. Áno, pán predsedajúci, čiže tri návrhy, veľmi krátke. E, mali ste minútu rečníckého času a už ste ju preskoro prekročili viac ako dostatočne. Kolega Broms, minúta a pol. Vážený pán predsedajúci, prítomnosť veľkého množstva hľadačov azylu z Libie a Tuniska bude síce na e, programe, ale chcem povedať, že Tunisko je krajina, ktorá zvrhla svojho diktátora. Prečo Tunizania utekajú zo svojej krajiny? Očakávajú, že pán Beralek, ktorý e, sa nedávno e, chcel vrátiť, že bude prvý na rade? Tí, ktorí sa uchádzajú o azyl, sú ľudia, ktorí sa nachádzajú v nebezpečnej krajine. Musí byť ist pre ohrozenie, aby bolo možné požiadať o azyl. Malta by nemala e, povoliť, aby sa usadili na jej území, len preto, že sú prvou krajinou, do ktorej Tunizania prišli, ale ani žiadna iná európska krajina, pretože či, skôr či neskôr by sa títo ľudia mali vrátiť do Severnej Afriky. Ak naše azylové pravidla naozaj hovoria, že ktokoľvek môže požiadať o e, status utečenca, potom treba zmeniť pravidla. Pravidlá sa dajú urobiť a potom odvolať a znova zmeniť. Myslím si, že členské štáty by ste sa mali odvolať na e, iné medzinárodné dohody. Členské štáty sa naozaj migráciou zmenili na nepoznanie, ale prišiel čas zastaviť prítok utečencov a nastaviť spätný chod. Pristúpenie Chorvátska je tiež na programe. Aké kroky urobíte, aby referendum v Chorvátsku bolo vykonané tak, že sa vypočujú obe strany a ja očakávam spravodlivé a slobodné referendum a nie také, ktoré bude podriadené európskej propagande. Nech si vypočujeme aj druhú stranu, ktorá je proti vstupu e- Chorvátska. Ďakujem pekne, pán kolega Brons, pani kolegyňa Galieli na dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Nasledujúce zasadanie Európskej rady je o dôvere o vzájomnej dôvere. Je to historický moment. Historický, pretože odhalí, identifikuje výzvy, ktorým čelí Európska únia a my musíme odpovedať so všetkou zodpovednosťou, ale tieto všetky odpovede sú zároveň vzájomne prepojené. Zablahoželala by som maďarskému predsedníctvu predovšetkým za vynikajúcu odvedenú prácu, konkrétne Aniko Dury, ktorá eh, zastupovala maďarské predsedníctvo celý čas a pracovala všade, odviedla veľa práce. Maďarské predsedníctvo e, dodržalo všetky lehoty a bolo priateľské voči parlamentu. Myslím si, že tieto úlohy nestali len pred maďarským predsedníctvom, ale aj pred celou Európskou úniou. Museli sme odštartovať európsky semester. Práve v tomto období nové hospodárske riadenie, balíček šiestich návrhov v oblasti ekonomického riadenia, to bolo tiež veľkou výzvou. Tento legislatívny balíček, hoci sa s ním spájajú ešte niektoré nedoriešené problémy, ale napriek tomu Rada a parlament majú na svojich pleciach zodpovednosť dovršiť dohodu, buď sa rozhodnú pokračovať so starými praktikami a prídu o príležitosť a neuvoľnia pravidlá paktu rastu a stability, alebo sa budú zaoberať dvojstrannými dohodami a otvoria novú kapitolu hospodárskeho riadenia, uvedúc nový prístup so spoločnými európskymi pravidlami, spoločným európskym prístupom k veci. A toto posilní koordináciu hospodárskej politiky a európsku integráciu, ktorá sa sústreďuje na silnú Európu a zároveň ju buduje. Takto to chcú občania Európy. Toto chcú vidieť v Európskej únii spoločné pravidlá, ktoré sú aplikované jednotným spôsobom, aby bola zabezpečená stabilita jednotnej meny a aby sa občania chránili pred dopadom krízy. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Slovo má pán kolega López Aquila na dve minúty. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Členovia Európskeho parlamentu um, rozumejú veľmi dobre tomu, že témy rady, ktorá sa bude konať 23. a 24. júna, um, budú uh, problémy s eurom Grécko a hospodárska kríza. avšak chcem pripomenúť, že to nie je všetko, čo je na programe, pretože musíme um, myslieť aj na priestor uh, slobody a voľného po- pohybu a šengenský priestor to je aktívny príklad uh, a princíp voľného pohybu osôb. Nesmieme predsa dopustiť, aby po požiadavkách uh, na demokraciu v južnej časti Stredomoria, by sme teraz zreformovali Schengen. Nie je práve, že ho potrebné zosilniť. A pani predsednička um, hovorila o, o migračných tokoch uh, v Španielsku Španielsku a na Kanárske ostrovy. Musí to znamenať, že chceme dosiahnuť lepšiu Európu a dosiahnuť e, zodpovedajúcu klímu so susedmi Eh, Malta, Taliansko museli znášať tento tlak. Eh, Musíme však uzavrieť eh, imigračný balíček a nariadenie Frontex je potrebné ukončiť a najmä doložka o solidarite podľa článku 21 zmluvy je potrebné zohľadniť. Potom by som chcel vyjadriť obavu v súvislosti s možnosťami vybudovania reakčného mechanizmu. Prečo to hovorím celkom jasne? Musíme hovoriť o tom, o čom vlastne hovoríme. Európska únia musí používať metódy spoločenstva, inak by sa nám mohlo stať, že budeme kontraproduktívni. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Váli na dve minúty. Uh, Áno, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Uh, Sine kolegyne, kolegovia, pokiaľ ide o tú tolerancie, oblasti tolerancie, otvorenosti e, v Európe. Videli sme za posledné roky, aká, aké sú tam tie medzery v našej jednotnosti a tej solidarity, dokonca v tomto snemovni, pokiaľ ide o otázky, ako je sloboda pohybu, migrácia, pristiavalectvo, národné záujmy a predovšetkým peniaze. Bohužiaľ, táto globálna hospodárska kríza teda poukázala na tie najhoršie e, stránky nášho národného populizmu Takisto vidíme, čo sa deje v Grécku, kde e, tie národné a parciálne záujmy len pridávajú k tej zlej situácii a pridávajú ešte k tým špekulatívnym tendenciám na trhu a je tu riziko kontaminácie smerom na ďalšie členské štáty. Je to veľmi reálne. Grécko zdieľa svoju mieru zodpovednosti v rámci krízy. Naši európsky lídry by mali zdieľať tiež svoju časť zodpovednosti. E, Európa ukázala jednotné, jednotné kroky rok dozadu. A smerom ku Grécku. Nemali by sme ale teraz skákať od jedného záchranného balíka k druhému. Potrebujeme súdržnosť, kohéziu, jedno, rozhodnosť a jednotnosť, pretože my tu hráme psychologickú vojnu, rozhrávame a trhy testujú v európsku, e, grécku jednotnosť a nie európsku solidaritu. Teda musíme jasný signál vyslať, e, vyslať signál pozbudenia, že Európa stojí za Gréckom a mali by sme znížiť úrokovú sazbu a mali by sme ukázať väčšiu flexibilitu k prístupu, pokiaľ je o prístup k tým financiám. Takisto Grécko musí sa chopiť svojho vlastného osudu je nevyhnutné pristupovať k istým úsporným opatreniam, ale mali by sme si pripomínať, že to nestačí z dlhodobého hľadiska. Musíme sa vrátiť k tým základným veciam, musíme podporiť investície a rast. Dúfam, že zajtra žiadny z európskych lídrov sa nevzdá myšlienky solidarity, pretože Grécko je len jednou zo stránok európskeho románu. Teda ak sme zastancami Grécka, tak sme zároveň zastancami Európy. Ďakujem pekne, kolegyňa Valean, kolega Borgesio. Minúta. Ďakujem. Pokiaľ je o Grécko, stačí si vypočuť to, čo tu zaznelo, aby človek pochopil, kde sa nachádza otázka správy riadenia európskeho nacionalizmus, žiadne zadefinované ciele jasne, nič konkrétne, nič, čo by potešilo obyčajných Grékov, čo by potešilo obyčajných podnikateľov gréckých. Pokiaľ ide o pristahovalectvo migráciu, Počul som o negatívnych e, vyjadreniach na talianskú adresu. Neviem prečo nedávno pani Malmstromová komisárka vystúpila a povedala, že keď e, začala tá tragédia v Líbii, všetci pristúpili na záväzok, že aspoň 3000 utečencov si každá krajina teraz zoberie, ale nikto e, konkrétne nenaplnil takýto prísľub, čiže teraz pristávajú v Lampedúze, niektorí na Malte a skutočne je tam len málo ľudí, ktorých čaká s otvoreným náručím. Taliansko, hovoril som e, e, s Bosim, ministrom Bosim a s inými ministrami a oni vám povedia, že e, ostatní, teda aj z, zo Severskej ligy, aj, aj, aj tí sa vyjadrili rovnako. Nakoniec Chorvátsko, áno, to je veľmi dôležité, ale chcem pripomenúť, aké bolo to varovanie smerom na Chorvátsko. Ponáhľajte sa, lebo uviaznete v byrokratických ťažkostiach. Ďakujem pán Mauro, teraz dve minúty. Ďakujem pekne je to tá samotná komplexnosť, ťažkosť a samotná dramatická povaha agendy rokovania Európskej rady 23. a 24. júna, ktorá nám jasne ukazuje, ako, ako málo nástrojmi disponujeme na riešenie problémov, ktorými sa, s ktorými sa potýkame v Európskej únii. Čiže toto sú veci, ktoré sú nedokončené, ktoré sú neštrukturované a často eh, naša krehkosť a náš strach nám znemožňujú ukončiť tú prácu, ukončiť ten projekt ešte stále nemáme Spojené štáty európske, nemáme stále jeden, jeden nástroj, ktorý by nám pomohol vyvrnúť z tejto situácie, kedy e, vlády členských krajín e, hrajú zdržiavacú taktiku a nie sú ochotné to riešiť. Nemáme teda konkrétnu odpoveď na problém. Nemáme teda Spojené štáty európske. A čo potrebujeme, nepotrebujeme teda odcovstvo alebo leadership z úrovne členských štátov, ale predovšetkým z úrovne európskych inštitúcií. Nemáme tu už pána predsedu Baroza, ale nemyslím si, že druhé funkčné obdobie si zaslúžil z dôvodu svojej opatrnosti, obozretnosti. Možno aj tentokrát e, bude potvrdený vo svojej funkcii, ale dúfam, že z iných dôvodov. Očakávam od neho, aby nebol teda takto obozretný, aby sa pustil do boja s takouto s takýmito problémami a aby pristúpil aktívne aj k dramatickej agende, ktorú čaká, e, ktorá čaká Európsku radu. A chcem od aj národných vlád, aby e, záujem európsky postavili nad svoje záujmy. To je jediný spôsob, ako postupovať, pretože v opačnom prípade budeme len naďalej viesť rozpravy a budeme argumentovať pre a proti, budeme hovoriť o domácich dôvodoch, prečo vlastne francúzska vláda napríklad e, sa podujala k istej iniciatíve v súvislosti s Schengenom, prečo tak robí talianská vláda alebo grécka vláda, prečo robí niektoré kroky, ktorá je stále príliš slabá na tom, aby dokázala sa postaviť za svoje vlastné voľby. Bez istého objasnenia bez istého jasnosti z pohľadu politického, tak nebudeme schopní riešiť ten európsky projekt a riešiť naše problémy. Ďakujem pekne, pán Mauro, kolegyňa Podimata, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, dovolte mi najskôr, aby e, som sa pripojila k slovám vďaky, ktoré vyjadrila kolegyňa Cavela. Chcem sa jej za to poďakovať, chcem sa poďakovať parlamentu a takisto národom Európy E, ktoré e, prajú a prejali a naďalej prajú v mojej krajine. Dámy a páni, vývoj za posledné dni poukázal na to, že je dôležité, aby v rámci mojej krajiny naďalej prebiehali tie snahy za smerom k hospodárskému ozdraveniu, aby naďalej išli sme touto cestou, ale takéto pokusy sa môžu završiť úspechom len za dvoch predpokladov. Poprvé, musíme občanom naordinovať nielen úspornosť, ale musíme im poskytnúť nejaký výhľad, e, nejakú perspektívu, e, zvýšenie počtu pracovných miest, zamestnanosť. Musia mať e, aj takéto perspektívy a okrem toho prostredie bezpečnosti a podpory zo strany Európskej únie, to znamená politickú súdržnosť, koheziu, pretože počas celej krízy, ale predovšetkým v tých posledných týždňoch sme zažili niečo, čo zažívame zas a znova, je to neoficiálny dialog v rámci Európskej únie, Európskej komisie, Európskej centrálnej banky a iných inštitúcií, ktoré No, takisto teraz sa do toho miešajú aj tí, ktorí sú zodpovední za poskytovanie úverov, teda banky, a tam ide o ochranu hospodárstva, o znovu naštartovanie ekonomickej činnosti. Kolegyne, kolegovia, e, myslím si, že toto e, nie je dobre, nie je to hodné Európskej únie, ani, ani nesvedčí to ani politike, musí táto kakofónia skončiť. Tá politická kohézia musí vznikať v prostredí vhodnom a v toto môžeme dospieť k úspechu. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Podimatá, teraz kolegyňa Latford. Minúta. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Veľká otázka, ktorá čeli pred, stojí pred európskymi lídrami a bude stať zajtra, je ako dosiahnuť európske výdobytky, ktoré sa týkajú voľného pohybu osôb a spoločnej meny. Viac Európy nie je však odpoveď na všetko. Sú tu kľúčové otázky a vtedy potrebujeme európske rozhodovanie a kľúčové právomoci. Pán predseda Barroso sa odvážil povedať odvážnejšie veci, než v maji, keď sme hovorili o Schengene. Vtedy mal zautočiť na Taliansko a Francúzsko tak, ako Manfred Weber z EPP to urobil na začiatku tejto rozpravy. Mario Monti mal vynikajúci článok včera vo Financial Times, pretože odsúdil aj ústupky veľkým členským štátom, aj kultúru zdvorilosti v rade, ktorá znamená, že členské štáty sa jednoducho nevolajú navzájom na zodpovednosť. Myslím si, že skôr tu platí, ja ti poškrapkám chrbát a ty mi zase inokedy poškrapkáš chrbát. Toto e, súvisí s greckými štatistikami, ktoré boli sfalšované. Potrebujeme európske e, odhodlanie a úprimnosť a vzájomnú dôveru. Bez tohoto sa vzájomná dôvera nevybuduje. Ďakujem kolegyňa Latford, kolega Provera, minúta. Ďakujem. Imigrácia. Videli sme, že neexistuje štát, ktorý si dokáže poradiť s naliehavou emigráciou, s vlnami emigrácie. Je životne dôležité, aby veľké migračné toky boli pod kontrolou, aby boli politiky dobre nastavené, rozvojové, v záležitosti bilaterálne dohody medzi krajinami pôvodu a krajinami tranzitu a cieľa. Myslím si, že už zistujeme, že nástroje európskej externej politiky sa nevyužili v duchu dohôd a v súlade s poslaním dohôd. Myslíme si, že Európa sa má zamerať na problémy prítoku utečencov Inak ako jednostrannými opatreniami máme sa radšej obrátiť na e, európsku solidaritu. Komisia mohla by nám, prosím, komisia povedať, keď máme dočinenia s masami presídlencov v úvodzovkách, podľa akej smernice sa máme e, správať, ako máme určiť e, naše stanovisko, podľa akých čísel. Mali by sme podľa mňa robiť efektívnu politiku a hraničné kontroly náležitým spôsobom. Dve minúty pre pána Odyho. Pani ministerka, ďakujem pekne. Najskôr by som vám rád poblahoprial k výsledkom vášho predsedníctva. Chcel by som sa vydriť dvom bodom. Poprvé Grécko. Myslím si, že je na čase, aby sme skonsolidovali finančnú situáciu a naštartovali rast. Teda konsolidácia je to na najvýš problematické, aby sa vládlo e, z Um, s bariérami z minulosti a zároveň sa pozeralo do budúcnosti. Chcel by som, čo sa týka úveru, pre Grécko sa vyslovil za to, aby sme v rámci finančnej štruktúry to poňali adekvátne, pretože máme politický konsenzus o tom, že kapitál sa nesmie strátiť. Prečo teda by grécky dlh sa nemohol odčleniť, nemohol by sa urobiť akýsi res. A teraz k úrokom. Banky sa musia na tom podieľať, ktoré boli schopné z, z, z tejto situácie profitovať. A aj pri zadlžení dvojpercentnom e, získali veľmi veľa a pri 6% získali dvojnásobok. Rád by som poprosil o to, aby e, sa prerozdelilo zadlženie a myslím si, že podľa francúzského práva máme takú situáciu, ktorú by sme mohli využiť. Um, bola by to e, klauzula o nadmernej pomoci krajine, ktorá sa nachádza v kríze. Okrem toho, čo sa týka rastu, musíme podporiť návrh pána Baroza, aby sme investovali miliardu eur. Um, a rozvojový program pre Grécko skutočne musíme na to mať. Počul som, čo povedal pán Kondemnent. Prečo e, by sme nemohli napríklad e, využiť aj výdavky na, na obranu? 80 Ďakujeme pekne. No? Nun, Frau Kollegin Estrela für zwei Minuten. Kolegyňa Estrela, dve minúty. Ďakujem. Pokiaľ ide o nadchádzajúcu radu, moje očakávania sú nie príliš vysoké, pretože v rámci EÚ panuje chaos, vládne chaos. Namiesto rozhodnosti máme zdrahavosť, miesto solidarity máme egoizmus. A takto dnes sa uberá Európa. Pozrime sa na situáciu Grécka. Nebudem hovoriť o Portugalsku, mojej rodnej krajine, pretože nedávno nová vláda len sa ujala svoje pozície, takže jediné, čo mi ostáva, je zapriať jej veľa úspechov v záujme portugalských občanov. Dovolte mi pokračovať hľadom Grécka. Nie je to len akákoľvek krajina, už viacero desaťročí je plnoprávnym členom EÚ a takisto členom eurozóny a je dobre pripomenúť si, že to bola kolíska demokracie. Toto by mali byť postačujúce skutočnosti a faktory, ktoré by mali viesť k tomu, že bude pristupovať EÚ k Grécku s najväčším rešpektom. Gréci E, nesú veľkú mieru zodpovednosti za dramatickú situáciu, v ktorej sa ocitli, ale takisto nesú veľkú časť zodpovednosti aj európske inštitúcie. Pán Papandreo, e, premiér grécky, spravil všetko, čo bolo v jeho silách, aby sa pokúsil Grécko dostať z tejto ťažkej situácie a vy, e, vyriešiť ju. Ukázal veľkú rozhodnosť a prijímal niektoré kroky, ktoré hraničili s nemožným to, čo sa udialo v Grécku, to sa môže ľahko stať e, v Írsku, v Portugalsku, v Španielsku, v Belgicku, v Taliansku alebo v Francúzsku. Takže chcem vyzvať európske inštitúcie, no, aby zodpovedali tieto, túto otázku. Ako e, môžu zvládať tieto krajiny, ktoré sú v ťažkostiach, e, tieto neuveriteľné úrokové sazby, ako zároveň môžu podporovať rast a tvoriť pracovné miesta. Tieto krajiny sú vo vážnych problémoch a nie je to tak, že teda v prípade týchto krajín, že ak ten nezabije tá choroba, tak určite zabije tá, ten liek. Takto sa nedá e, postupovať. E, musíme pozastaviť špekulácie, pokiaľ ide o štátny dlh a musíme naozaj e, poukazovať na nesprávne správanie kreditných agentúr, ktoré sú často pôvodcom zla. Pán Görens, minúta. Ďakujem pekne na to, aby sme pozastavili tento oheň, respektíve tieto plamy, aby sme dokázali uhasiť, tak musíme sa prestať hrať s ohňom. E, pán Barozo musí jasne povedať, že Gréci musia spraviť si poriadok doma u seba a potom môže aj Európa pomôcť. Pokiaľ ide o správanie lídrov, tak všetci predstaviteľia vlád členských štátov by mali jasným príkladom byť nie som si istý, či zajtrajšia Európska rada by mala utíšiť kakofóniu členských krajín, ktorá zaznie zajtra. Musíme zabezpečiť, že bude vhodná rozpočtová situácia aj v Grécku a že všetci sa zjednotíme v podpore Grécka a po tretie, že budeme potrebovať troška viacej času, hlavne pokiaľ ide o privatizáciu gréckého dlhu po štvrté, potrebujeme mať solidaritu a to sa netýka len nových úverov, ale týka sa to aj technickej pomoci pre gréckých partnerov a pre komisiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Rangel, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som povedal, že moje očakávania e, pred touto Európskou radou, hlavne keď si uvedomíme tú klímu alebo atmosféru posledných týždňov, tak ja by som očakával rozhodnutie a prístup veľkej zodpovednosti e, na rozdiel od poslednej rady, kde došlo pokusom oddialiť akékoľvek tieto záležitosti alebo teda rozhodnutie o záležitostiach na ďalšie tri mesiace, tak ja predpokladám, že teraz príde k takejto zodpovednosti, pretože Ekonomické a finančné rozhodnutia sú podstatné z pohľadu budúcnosti Európy, ale ekonomické a finančné záležitosti sú takisto podstatné, keď si vezmeme do úvahy, že tým konečným cieľom európskeho projektu je udržať mier. Keď sa pozrieme na problémy, s ktorým, ktorým čelíme, tak zistujeme, že členské štáty stále viac si nedôverujú. Je tu nedostatok dôvery a dochádza tu k zvyšovaniu tých rozdielov e, medzi severom a juhom, medzi tými strednými štátmi a medzi štátmi na periférii, na vonkajšej časti, vonkajšej časti Európy. Čiže my sme svedkami oslabovania tohto európskeho projektu. A ja dúfam, že nezávisle od tých technických e, rozhodnutí a od tých politických okolností, že tou konečnou otázkou, ktorú si musíme zodpovedať, je, že či chceme, aby európsky projekt bol naďalej e, takým plnohodnotným eh, modelom na zachovanie mieru v Európe. Myslím si, že o to tu ide. Vo viacerých príhovoroch našich lídrov, vrátane tých, eh, eh, ktorí pochádzajú z tých krajín, z krajín, ktoré majú problémy, tak zistujem, že v týchto príhovoroch sú veci, ktoré vykazujú známky nezodpovednosti. Dokonca E, sú tam niektoré vyjadrenia, ktoré sú veľmi nešťastné a ktoré rozduchávajú niektoré nedobré vášne, čiže myslím si, že si to vyžaduje značnú dávku zodpovednosti, aby sme dokázali riešiť tieto problémy. Pani Pitela, dve minúty. Ďakujem za slovo. Strach a nedôvera. Pán Mauro sa zmienil o týchto dvoch pocitoch. Tieto pocity teraz e, diktujú to, ako sa pozerá európska vláda, európske vlády, ako sa pozerajú na Grécko. Ako keby futbalový tím mm, mal pocit, že bez tímového ducha sa im podarí zvyťaziť. Tak toto nefunguje, aj keby sme mali Maradónu a Peleho v tom istom týme. Aj tak bez tímového dýcha by sme nevyhrali zápas proti kríze. Grécka kríza mohla byť pod kontrolou. Teraz sme sa dostali do ťažkého, e, zložitého bodu, kedy máme všetku túto zlovesnú žiarlivosť a karty sú rozdané týmto spôsobom. Takto to je. Mnohé vnútroštátne e, vlády EÚ majú pocit, že ich vodcovia sú druhého rangu Nechápem to, prečo v kríze by to tak malo byť, ale je to nielen problém štátneho zadlženia, ale je to problém aj finančných trhov, ktoré nie sú dobre regulované. Neexistuje právna úprava pre, práv, pre finančné trhy. Takže tu ide, to je ten otravený kalich. Verejné výdavky by sa na konci mali upratať, ale dúfame, že to nebude až tedy, keď už nebude živého človeka, ktorý by e, bol schopný rovno stať. Európska spoločnosť sa musí zamerať na rast, na zdroje, až potom budú nejaké účinky. Treba sa zamerať na výskum. A napokon sa vyjadrím k pristahovalectvu. Buďme k sebe úprimní. Schengen. Nedotýkajte sa Schengenu, pretože budú problémy. Schengen je výdobytok, ktorého sa nevzdávajme, predstavuje jednotu Európskej únie. Musíme udržať pod kontrolou pristahovalacké toky a to musí urobiť Brusel. To je najväčší záver. Bezpečnosť a solidarita. Ďakujeme. Ďakujem, hovorí predseda. A teraz má slovo pán Marinesku na dve minúty. Maďarské predsedníctvo sa blíži ku koncu. Gratulujem im za to, že vyriešili extrémne kontroverzné, kontroverzné témy a rada tento týždeň, keď zasadne, bude skúmať to, čo dosiahol európsky semester, či sa dá všetko uplatniť v praxi, či členské štáty jeho odporúčania si vezmu za svoje. Treba, aby európske štáty ukázali odhodlanie a to, že dostoja svojim záväzkom, aby uplatnili nový mechanizmus, stabilizmus, konverziu, národné reformné plány. Všetko toto je nevyhnutné, ale nestačí to. Musíme vidieť aj konsenzus k hospodárs- v hospodárskom riadení, v hospodárskej správe a riadení. Parlament sa snaží dospieť ku kompromisu. Dúfam, že sa završí zajtra a dúfame, že rada príjme balíček, ktorý je taký dôležitý pre Európsku úniu. A napokon hovorilo sa tu o Schengene. Potrebujeme celkovo nastaviť procedurálne postupy. Nemusíme sa vrátiť ku kontrolám na vnútroštátnych hraniciach. Toto nie je riešenie. Ak si členské štáty nevedia dostať svojich záväzkom na externých hraniciach EÚ, tak potom podporujeme podporné mechanizmy. Potrebujeme Frontex, ale Frontex sám o sebe situáciu nevyrieši. Rada na základe návrhu Európskeho parlamentu sa musí rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou a zaviesť dočasné kontroly na vnútroštátnych hraniciach, ak je to potrebné. Myslím si, že takéto jednostranné kontroly na hraniciach, tak ako sú v praxi dnes, takéto kontroly nie sú riešením. Správa predsedníctva o integračnej stratégii pre Rómov a závery z podunajskej stratégie sú veľmi dôležitými a závažnými krokmi, ktoré nám pomôžu podporiť všetky dôležité politiky pre Európu. Ďakujeme pekne. Teraz pán Kelam je posledným rečníkom. Ďakujem pekne. Eh, pani ministerka, pán komisár, eh, slabá stránka paktu stability bola jedným z faktorov v tejto prehlbujúcej sa ekonomickej kríze a prerastlo to až do krízy dôveryhodnosti. Nikto nie je bez viny eh, v tomto ohľade keď sme sa teraz dostali do emergentnej situácie alebo do núzovej situácie, kde solidarita a zodpovednosť sú jediné veci, ktoré platia, ale solidarita neznamená všetci za jedného. Tým istým spôsobom to znamená aj jeden za všetkých každý členský štát musí prevziať zodpovednosť za vlastníctvo našej únie a musia začať konať smerom k spoločnému blahu únie. Áno, potrebujeme viac Európy a viac Európy znamená viac disciplíny, vrátane konkrétnych opatrení proti tým, ktorí naďalej pokračujú v porušovaní pravidiel. Na obnovenie kredibility eurozóny musí komisia konať silnejšie a nezávislejšie pri realizovaní hospodárskej správy a riadenia a pri realizovaní dohľadu Komisia si vyžaduje mandát na to, aby vyhodnotila hospodárskú situáciu v členských štátoch, tak aby dokázala včasne e, dávať odporúčania a varovania. Kľúčová bude politická vôľa a schopnosť zadefinovať takéto pravidlá, ktorých uplatňovanie by malo byť niečím pevným, nemalo by to byť e, niečím, čo by malo byť spochybňované. Takisto aj úlohu rady treba posilniť v rámci postupov, ktoré môžu byť naviazané na isté sankcie. Kredibilitu EÚ je možné ďalej posilniť aj zlepšením štatistík, kde sa vylúčia v budúcnosti akékoľvek manipulácie alebo falšovania fiskálnych a finančných úradov. Moja krajina Estonsko pred troma rokmi čelila veľkej hospodárskej kríze, ale my sme si dali veci do poriadku na rozpočtovej úrovni a vstúpili sme do eurozóny. jeden za všetkých, všetci za jedného všetci musíme e, konať pri reformovaní našich spoločností, pri samozrejme krátenie tých výdavkov, alebo škrtenie výdavkov, teda, teda, výdavkov to boli, ale je to jediný spôsob, ako sa vrátiť k stabilite. Ďakujem kolega Kelam a teraz spontánna rozprava. A kolega Kelly. Ďakujem pekne za slovo a za príležitosť prihovoriť sa vám. Tým, že budeme dávať, dávať a dávať a potom škrtať a škrtať a škrtať, to je ešte ďalšia dimenzia, ja by som chcel k tomu dodať, brať, brať a brať. Čo tým chcem všetkým povedať? Hovorím o tom, že úrokové sadzby, ktoré na Írsko uvalila Európska centrálna banka, priškrtili e, možnosť vykúpiť sa zo záchranného balíčka, splácať vďaka komisie komisii e, máme pocit, že sa k nám nechovajú férovo. Tie úrokové sadzby, ktoré na vás uvalili, to znamená, ako keby nám zavesili mlynský kameň na krk a tak chcete zachrániť topiaceho sa človeka, že zavesíte mu mlynský kameň na krk. Myslím si, že rada by mala prehodnotiť tieto veci, aby sa Írsko mohlo opäť vzopäť k rastu, aby bolo schopné splácať svoje záväzky a aby sa cítilo súčasťou Európy. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán kolega Kelly. Pani kolegyňa Tavajdy. Pán kolega Tabajdy, prepačte. Dank. Ďakujem pekne. Náš remélhetőleg elfogadja a magyar elnökség három sikeres célki... Európa, Európska rada podporí tri priority maďarského predsedníctva, podunajskú stratégiu, rómskú stratégiu a uzavretie, uzavretie prístupových rokovaní s Chorvátskom, ale kľúčovým cieľom bolo e, prijatie 6 balíka, balíka e, pre správu ekonomických záležitostí. E, je dôležité pochváliť maďarské predsedníctvo, pokiaľ ide o zníženie počtu priorít na jednu, dve, pokiaľ ide o rokovania medzi parlamentom a radou maďarská vláda bude musieť zabezpečiť eh, vyrokovanie tohto, takejto dohody na najvyššej úrovni. Otázka je, či vláda Viktora Orbána má dostatok politického kapitálu na to, aby dokázali vyargumentovať politicky tento európsky semester. Otázka, či pán Matolči disponuje dostatočným politickým kapitálom, aby dokázal predostrieť argumenty pre pretože už predtým sa snažili riešiť e, európsky semester a ja dúfam, e, že sa im podarí uspieť, pretože Európa potrebuje posilnenú správu ekonomických záležitostí. Ďakujem pekne, pán kolega Tabajdy. Pani kolegyňa Figrejdo. Ďakujem pekne, pán predseda. Závažná hospodárska a sociálna situácia v mnohých členských štátoch EÚ musí byť e, vyriešená Európskou radou, musí jej venovať zvláštnu pozornosť, najmä čo sa týka e, politík spoločenstva, ktoré sú čoraz viac neoliberálne, privatizácia e, vľavo alebo vpravo. Všetko toto vedie k väčšej nerovnováhe, k prepadaniu sa do sociálnej priepasti, marginalizácii a rozširovaniu chudoby. Táto politika sa neustále udržiava a potom sa stačí pozrieť len do Írska a Grécka, ako to potom vyzerá a iné krajiny ako Portugalsko napríklad sú tiež ohrozené. Ide tu o čo najväčší zisk, o finančné špekulácie vždy na úkor malých ľudí, stredných podnikov, farmárov. To sú tí, ktorí týmito úspornými opatreniami sú postihnutí. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani kolegyňa Figueiredo nasleduje pán Provomaj. Pán Obermajer. Ďakujem pekne, pán predseda. Do, um, doterajšia migračná politika EÚ nie je správna, pretože EÚ um, by malo bojovať za mobilizačné partnerstva Mali by sme reagovať e, e, na migračné prúdy zo Severnej Afriky. Mnohočlenské štáty sú postihnuté vysokou nezamestnanosťou, najmä u mladých ľudí. V Líbii sa zdvojnásobil počet obyvateľov za posledných 20 rokov. Severná Afrika by teraz mala byť e, otvorená a tým pádom by vznikol väčší tlak na pracovné trhy v Európe. My nepotrebujeme ešte ešte väčšiu migráciu zo Severnej Afriky. Mali by byť tieto krajiny našimi partnermi pri repatriačnom navrátení e, ľudí. Mali by sme zohľadniť nariadenia Frontexu a na toto by sme mali myslieť aj pri nasledujúcom rokovaní Európskej rady, keď sa bude hovoriť o migračnej politike. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Obermajer. Nasleduje na jednu minútu pani kolegyňa Kolaska Bovinská. E, Ďakujem pekne. Väčšinu času sme hovorili o kríze v Grécku a správne, pretože je to obrovský problém, avšak pán predseda komisie Barozu prosil o podporu v dnešnej debate, o podporu schengenského priestoru. Takže ak predseda komisie prosí o podporu, tak je jasné, že viedol náročné rokovania a diskusie s rôznymi vládami a ešte len ich aj očakáva ako Poľsko a ako Poľka za Poľsko by som rada vyjadrila, že šengenský priestor je pre nás symbolom slobody Európskej únie, jedna z najväčších cností v EÚ. Nemali by sme ho obmedzovať alebo by sme ho mali vystaviť e, rozpadu. Je to pre nás veľmi dôležité, preto by som rada poprosila o to, aby sme neobhajovali šengenský systém, ale tak rýchlo, ako je to možné, zabezpečili začlenenie Bulharska a Rumúska. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani kolegyňa Papadopoulou má slovo. Pani kolegyňa Papadopoulos, sa zdá sa tu nie je slovo, má pán kolega Liberacký. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas dnešnej debaty som e, s veľkým učinením sledoval, e, ako sa oba tábory vyjadrili teda aj ľavica, aj e, liberáli e, k dnešnej situácii. Je určite na čase, aby sme diskutovali o situácii v Európe. Často sme vraveli, že nám hrozí veľké nebezpečenstvo a preto by sme mali spolupracovať. Následne by som rád e, podporil podporil vyhlásenie e, pána predsedu komisie. E, veľmi ma to teší. E, najmä návrh na daň z finančných transakcií. To je skvelé, pretože na tomto projekte pracujeme už veľmi dlho. A je samozrejme skvelé, ak to naberá konkrétnu podobu. A ešte ďalšia vec, ak dovolíte. Eurozóna je to pre nás dôležitá oblasť a sú tam problémy, ktorým sa musíme venovať. Ďakujem. Ďakujem, hovorí predseda pánu Liberáckému. Pán kolega Kumucakos tu zjavne nie je, slovo pán Busitil. Pán Busutil, ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. K imigrácii zajtra očakávame tri veci. Schengenská zóna by mala byť obhajovaná, pretože predstavuje slobodu, slobodu pre občanov. Je to čo si čo je vidno. Európsky občania, občania to vidia. Po druhé, spoločná zodpovednosť, ktorá sa týka externej hranice EÚ, nielen tých vnútroštátnych. A potrebujeme silnejší Frontex, potrebujeme viac solidarity a zodpovednosti, o ktorú sa budeme deliť. Čoraz viac kooperácie s takými štátmi, ktoré sú v oblasti Stredozemného mora a prechádzajú revolúciami Zajtra by sme mali prejaviť politickú vôľu v oblasti pristahovalectva. Ak ju neprejavíme, tak budeme len hovoriť a hovoriť, ale nikdy sa nedostaneme k činom. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, pán kolega Busitil. Na záver by som vyzval pána komisára Ševčoviča, aby sa ujal slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, ctené poslankyne, ctení poslanci. Myslím si, že dnes náš živá rozpráva je jasným dôkazom, že program Európskej rady je mimoriadne závažný pre budúcnosť Európy. Grécko bolo prítomné v mnohých príspevkoch. Situácia v Grécku je zložitá, ľahké riešenie neexistuje. Súhlasím so všetkými, ktorí povedali, že je veľmi dôležité preukázať Grékom nie len, že si musia utiahnuť opasky, ale aj to, že je svetlo na konci tunela a že im môžeme pomôcť vrátiť sa na trajektóriu rastu. Čo sa týka úsporných opatrení, tie samozrejme musia byť sprevádzané prorastovými politikami a opatreniami. Európska únia, Európska komisia to urobí pomôžeme zvýšiť administratívnu kapacitu Grécka, môžeme pomôcť Grécku, aby vedelo čerpať štrukturálne fondy a aplikovať ich v prorastových sektoroch a rezortoch a môžeme pomôcť Grékom a inštitúciám, ktoré vyberajú dane, ako ich vyberať správne. Môžeme pomôcť lepšiť vzdelávací systém a komisia je pripravená vo všetkých týchto oblastiach napredovať. Sme pripravení zostaviť programy odbornej pomoci, ktoré budú sprevádzať e, programy úsporných opatrení, ktoré Grécie budú musieť prijať. Toto jasne ukazuje, že Európe na veci záleží, Európa je solidárna a Európa dokáže pomôcť, keď sa iný štát dostane do problémov. Ja si zároveň myslím, že potrebujeme vyslať jasný signál gréckým politickým kruhom. Môžeme urobiť maximum, ale grécky Politici musia ukázať jednotu, odhodlanosť, pustiť sa do zložitých vecí a ja by som apeloval na komisiu, na gréckých politických zástupcov. Poprosím, spolupracujte, ukážte nám, že aj vy ste jednotní v tejto ťažkej veci. Myslím si, že je najvyšší čas a musíme postupovať zodpovedným spôsobom. Nie mnohí z vás sa dotkli dôležitého, dôležitej témy a to, to je záver Európskeho semestra. Poslanci Európskeho parlamentu, keď sa vracajú k svojim voličom a vysvetľujú im, že Európsky semestr skončil, treba zároveň povedať, že sa začínajú vnútroštátne semestre. Prečo? Lebo sme vydali odporúčania typické pre každú krajinu a nastavené na jednotlivé krajiny. Veľmi úprimne sme sformulovali tieto opatrenia a teraz už je na vnútroštátnych kabinetoch, na vládach, aby zreformovali veci vo svojich členských štátoch. Len takto zvýšime kvalitu a konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a rozbehneme ju na nových kolesách, tak povediac. Daň z finančných transakcií, ktorú navrhuje e, Európska komisia, si vyžaduje ešte ďalšie hodnotenie, posúdenie dopadu. Mm, jedno posúdenie dopadu už prebehlo, ale ešte v globálnej rozprave treba preukázať ďalšie veci. Európa sa postaví na čelo týchto aktivít a dúfam, že naši globálni partnery pôjdu s nami Niektorí z vás ste hovorili o šengenskej oblasti a dôležitosti toho, aby boli politiky pristahovalectva vysoko kvalitné. Rád by som vás ubezpečil, že sme si toho vedomi, sme si vedomi toho, že sloboda a právo voľného pohybu osôb v Európe je jedným z najväčších úspechov EÚ a mali by sme ho chovať v úcte. Komisia je strážkyňou zmluv a je pripravená zareagovať, ak sa základy tohto projektu spochybňujú. Po nedávnom vývoji musíme pripustiť i to, že potrebujeme komplexné riešenie všetkých aspektov migrácie a že potrebujeme konsolidovať dôveru v systém. A preto je komisia presvedčená, že len koordinovaný prístup vychádzajúci z komunitárneho princípu ale ktorý zároveň je podporený e, unilaterálnymi prístupmi v oblasti manažmentu hraníc, je tou správnou cestou. Mali by sme zabezpečiť ochranu, mali by sme celý systém nastaviť do roku 2012. Toto je prístup komisie a dúfam, že ho podporí aj Európsky parlament aj členské štáty EÚ. Dovolte mi ešte slovko k hospodárskemu riadeniu a balíčku šiestich správ pretože ste si vypočuli e, názor predsedu Európskej komisie a diskutovali ste o týchto veciach aj s Olim Renom, s komisárom. Ja by som zdôraznil iba jednu vec. Je dôležité dohodnúť sa radšej skôr ako neskôr, pretože čas na nás tlačí a nové nástroje, ktoré budú riadiť európske hospodárstvo lepšie a spolahlivejšie potrebujeme čím skôr. Záverom Chorvátsko. Myslím si, že je čas zablahoželať Chorvátom. Chorvátsko sa blíži k historickej chvíli a to bude politický signál nielen pre všetkých Chorvátov, ale aj pre všetkých ľudí na západnom Balkáne. Blahoželám Európskemu parlamentu a pánu Hanesovi Svobodovi, spravodajcovi a takisto maďarskému predsedníctvu, ktoré odviedlo vynikajúcu prácu a završilo tieto aktivity. A napokon pani Eniko Diori mnohokrát povedala, že chce mať predsedníctvo, ktoré je priateľské voči parlamentu. Myslím si, že to zvládla tým, ako často bola prítomná v snemovni a ja ju chcem poďakovať za vynikajúcu spoluprácu aj s komisiou. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne, pán komisár Ševčovič. Rada by som vyzvala teraz pani Diori, aby ehm, prehovorila za radu. Ďakujem pekne vám, predsedajúci. Vážený pán komisár Ševčovič, stené poslankyne, poslanci. Dovolte mi využiť túto poslednú príležitosť, eh, kedy pred vás predstupujem v tejto snemovni eh, v mene predsedníctva a využijem teda možnosť vyjadriť sa v vlastnom materinskom jazyku. Mnohí povedali, že maďarské predsedníctvo odvedlo kvalitnú robotu Ďakujem za takéto uznanie. A teraz viem, že naozaj e, dáva zmysel, lebo stojí za to e, správať sa priateľských parlamentu alebo takýmto spôsobom nastaviť to predsedníctvo. Pán Barozo hovoril o tom balíku šiestich opatrení, e, komisár Ševčovič hovoril o rokovaniach prístupových s Chorvátskom a o iných agendách. Spolorozhodovanie umožňuje Rade a predsedníckej krajine, aby si vytvorili osobné vzťahy eh, s členmi tejto snemovne a byť si vedomí problémov zároveň tej druhej inštitúcie protistrany a je to veľká príležitosť pre obe strany. Chcem sa poďakovať aj za túto dnešnú rozpravu z pohľadu tých principiálnych základných hodnot a teda aj tých zásad vidím tú čertajúcu sa dohodu, konsenzus, hovorili sme takmer o filozofickej rovine, a musím povedať, že z tých príspevkov e, si to vykladám tak, že väčšina z nás súhlasí v tých podstatných veciach. Takisto aj my súhlasíme s tým, že sú to veľmi ťažké e, veci, ťažké problémy, ktoré musí riešiť Európska rada. Keď hovoríme prívlastkom historická, tak e, bola by som opatrná, používame to príliš často a stráca to potom hodnotu. Ten prívlastok historický, historická rada. Takisto súhlasím s tým, že duch strachu a úzkosti je zlým radcom. Lídry EÚ by si mali pripomínať eh, takýto fakt, keď budú si sa dať zajtra za rokovací stôl aj pozajtra. Je to môjim krédom a je to zároveň aj krédom predsedníctva, že to musí sa všetko niesť eh, v duchu vzájomnej dôvery, zodpovednosti a solidarity. Z tohto musíme vychádzať pri tvorbe akýchkoľvek vecí na úrovni Európy. Či už je to správa ekonomických záležitostí, či je to reforma systému šengenského, či je to azyl. Musíme vždy vychádzať z takýchto hodnot. Viac Európy, viac silnejšej Európy, za to sa vyslovila väčšina rečníkov a my sme našu prácu postavili za posledných mesiacov práve na týchto hodnotách sme presvedčení, že hĺbšia integrácia je riešením našich spoločných problémov. A na záver, dovolte mi obratiť sa k tým otázkam, k tým záležitostiam, ktoré sme tak povedať zdedili od predchádzajúcich predsedníctiev a ktoré sme dostali ako domácu úlohu od rady, tak povediac, pretože boli sme e, nútení nájsť, dospieť k dohode v niektorých konkrétnych agendách, konkrétnych spisoch, záležitostiach s vami. Dovolte mi začať s ekonomickými záležitostiami. Hovorili sme už o európskom semestri a chcel by som sa poďakovať komisárovi Ševčovičovi. Naozaj je e, vhodné pokúšať sa vysvetliť občanom, o čo ide v tomto európskom semestri. Ide o poskytnutie zvýšenej miery transparentnosti, ide o to vedieť, ako každý členský štát zvláda e, svoje daňové a rozpočtové záležitosti Mali by sme privítať fakt, že Európsky parlament eh, venoval eh, tak veľa pozornosti novozavedenému európskemu semestru. Prísnejšie rozpočtové riadenie by, mala byť, by malo byť dôsledkom a základ rastu spočíva v tvrdej usilovnej práci a v kreatívnosti. Dovolte mi uviesť dva dôvody, prečo sa, pre ktoré sa domnievam a pre ktoré navrhujem, ale myslím, že text e, na stole by mal byť schválený. Tento balík je lepší, kvalitnejší v porovnaní s pôvodným návrhom. A v rámci každej oblasti sme dokázali pristúpiť k ústupkom smerom parlamentu. Aj pokiaľ je otázku reverznej kvalifikovanej väčšiny, tak aj tu sme pristúpili k istým ústupkom. E, keď sme vyšli v ústretie Európskemu parlamentu, pán Lambsdorff hovoril o tom, e, že nie je to celkom jasné, pokiaľ ide o tú reverznú kvalifikovanú väčšinu, ale ja nesúhlasím. Najlepšie na tomto balíku je fakt, že sú tam kontroly a protiváhy v rámci celého systému, ktoré by nám mali umožniť vyhnúť sa krízam, typu krízy z roku 2008-2009, pokiaľ ide o slobodu pohybu osôb. Rada pre spravodlivosť a vnútro z 9. júna podarilo sa jej vyrokovať dohodu v otázkach záverov rady, ktoré zachovávajú slobodu pohybu, pretože naďalej máme možnosť prispôsobovať sa novým výzvam a mali by sme prijímať núdzové opatrenia len v núdzových situáciách a ako náhle e, máme predložený legislatívny návrh a my predpokladáme, že takýto legislatívny návrh bude predložený na jeseň, tak potom môžeme e, ďalej rozpracovať tie modality jednotlivé. Práve som obdržala e, správu, že paralelne s týmto plenárnym zasadnutím, s plenárnou schôdzou, jediná otvorená otázka, ktorá sa týkala Frontexu, bola už vyriešená, takže ďakujeme za spoluprácu aj v tejto veci, čiže jediná doriešená vec už bola úspešne uzavretá. Ďalšia časť domácej úlohy, ktorú sme dostali od rady, to je zvýšenie úverovej kapacity Európskej centrálnej banky. Podarilo sa nám e, dohodnúť na kompromise e, s Európskym parlamentom, teda s touto snemovňou. Tým pádom by sme mali byť schopní riešiť problém krajín eh, na severe Afriky. Musím ešte reagovať na slova pána Tabariho. Eh, musím odmietnúť obvinenia, ktoré vychádzajú eh, z domácich politických motívov. Alebo že to vychádza z, domatic, z domácich politických motívov. Mal by sa spýtať kolegov Matolčiho, tých, ktorí sa takto vyjadrili na Nekone, včera počas e, zasadnutia tejto, tohto výboru tá atmosféra bola úplne iná, rozdielna od tých slov. Pán Dobol, by, si mal, by sa mal oboznámiť aj s reakciami členských štátov e, na naše návrhy. Samozrejme, môžete kritizovať takéto návrhy. Právo na takéto máte samozrejme v Európskej únii Ďalšia poznámka na adresu pána Tabaudyho. Čo je jedna z najpozitívnejších vecí, najpozitívnejších príspevkov maďarského predsedníctva? Čo bolo kľúčom nášho úspechu? Kľúčom úspechu bolo, že sme ponechali ducha zmluv a že sme rešpektovali kompetencie a pôsobnosti jednotlivých inštitúcií. Ten balík tých šiestich opatrení je teraz odovzdávaný, môžeme ho teda odovzdať predostrieť s vedomím, že sme spravili všetko, čo sme mohli. A pán Barozo a jeho kolegovia sa vyjadrili pochválne na adresu predsedníctva v tomto ohľade a všetci europoslanci sa vyjadrili pochválne na všetkých e, stretnutiach. Herman van Rompuy predseda Európskej rade a môže teraz postupovať podľa svojho uváženia. A v neposlednom rade dovolte mi ešte e, sa dotknúť otázky chorvátskeho pristúpenia. Hovoril som, že by sme mali tu na postupovať veľmi opatrne. Nemali by sme príliš používať termín historický, ale v tomto prípade si dovolím použitie takéhoto termínu prívlasku. Je to historický moment, je to veľmi dôležitý signál smerom na iné krajiny Balkánu a síce, že majú budúcnosť v rámci Európskej únie eh, hlavy štátov a vlád, ktoré sa stretnú. Dúfam, že príjmu toto dôležité rozhodnutie ohľadom pristúpenia Chorvátska do Európskej únie v tých posledných hodinách nášho predsedníctva dúfam, že príde k uzavretiu e, rozhovorov prístupových. My sme nepretržite pracovali na tom, aby sme zabezpečili, že tá záverečná správa vyznie pozitívne. 10. júna bola zverejnená a Chorváti takisto nepretržite pracovali a každý jeden deň, každý jeden deň e, prebieha, teda sa deje stretnutie na rade, pretože chceme uzavrieť e, toto, túto prácu. Nakoniec e, musím poďakovať vám, ale musím sa poďakovať aj Španielsku a Belgicku za to, že nám pomohli naplňať program tria, ten 18-mesačný program a chcela by som poprieť ešte veľa úspechov nadchádzajúcemu polskému predsedníctvu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Diery. Týmto uzatváram e, túto výmenu názorov. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu, kde ide o správu kolegu DES, e, spoločná polnospodárska politika do 2020.